Il presidente. Pán predseda. Eh, Príjemné popoludne vám všetkým. Znovu otváram zasadnutie. Zo včerajšieho dňa máme k dispozícii e, zápis, ktorý je už pripravený k poznámkam. Máme k tomu nejaké vyjadrenia? Ak nie, dobre, tak v takom prípade môžeme považovať zápis zo včerajšieho rokovania za schválený.